Ďakujem týmto frakciám a dúfam, že pri hlasovaní zajtra budeme môcť schváliť túto správu. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďakujem, pán spravodajca. A teraz mi dovolte, aby som tiež ja ocenil vašu správu, ale zo skúsenosti pridal, keď som bol členom Rady Európy, tak sme sa zaoberali násilnostiami na štadionoch, čo mm, bolo spomenuté aj v tejto správe. Myslím si, že niektorá zo správ, ktoré Rada Európy v tejto veci už e, vy e, pracovala, by bolo zaujímavé si zobrať, mohlo by to byť obohatenie Dámy a páni, teraz končím túto diskusiu k tejto správe a pred sebou máme posledný bod dnešného programu. Ide o jednominútové vystúpenia. Chcem eh, vás poprosiť, aby ste sa vyjadrovali jeden za druhým a najprv pán Kukan, jedna minúta. Pekne, pán predsedajúci. EÚ je založená na zdieľaní a rešpektovaní spoločných hodnot, práv a povinností. S touto myšlienkou bola vytvorená a iba s ňou môže fungovať ďalej

Teraz pán Ivan na jednu minútu. Pán Ivan, jednominútový. Pán Ivan, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, že dnes sa zaoberáme dôležitými dohodami, či akta a stabilizačná dohoda. Toto sú dve dohody, ktoré môžu ovplyvniť ovplyvniť životy mnohých ľudí. Tu ide o veľmi e, drsné opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť e, súkromný život občanov EÚ a môžu ovplyvniť aj životnú úroveň. Sú to štáty EÚ, kde sa o týchto dohodách vôbec verejne nediskutovalo. Sú tu hlavy štátov, ktoré nikdy nediskutovali o týchto veciach v národných parlamentoch. Napríklad v Rumunsku nikto nevie, čo vlastne znamená akta a čo znamená stabilizačná dohoda. To rozhodne nie je demokracia a ak chceme ukončiť krízu, ak chceme mať jednotnú a silnú Európu, musíme chrániť európske hodnoty. Ďakujem pekne a teraz pán Bilbao. Pani Bilbao, pardon teda pani Bilbao, ospravedlňujem sa. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Medzi rokmi, 60, medzi rokmi 1960 a 1980 bolo ukradnutých eh, strašne eh, veľa mm, detí. Eh, veľa ľudí dostalo takú správu, že tieto deti zahynuli, avšak v skutočnosti sa tieto deti predávali do krajín, kde to predstavovalo veľké peniaze. E, boli nájdené niekoľké hroby, ktoré boli e, prázdne, avšak kto mohol spáchať všetky tieto trestné činy pred niekoľkými mesiacmi, e, ešte stále vládol ticho, avšak združenia postihnutých sa rozhodli hľadať tieto svoje deti a žiadali o právnu nápravu. Eh, boli, eh, týka sa to tisícok eh, súkromných drám, pretože sa to týka tak rodičov, ako aj deti, ako aj adoptívnych rodín, kde boli tieto deti predané. Avšak mali by sme ostražito zo strany európskych inštitúcií sledovať túto temnú stránku v španielskej histórie a snažiť sa vyjasniť to, čo sa stalo. Ďakujem pekne. Pán... Ďakujem pekne za vašu reč a teraz sa vyjadri pán Teramopoulos. Není tu. Nie je tu prítomný, takže teraz sa vyjadri pán Tavareš. Tento takisto nie je prítomný. Pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Údaje Eurostatu, ktoré boli uvedené ohľadom nezamestnanosti, sú obvinením voči EÚ a jej politikám. V Portugalsku máme 14% nezamestnanosť, 38% mladých je nezamestnaných. Nikdy sme nezažili toľko to nezamestnaných v našej krajine. Toto má demokratické, teda dopady na demokraciu. Sú to dôsledky e, politiky Medzinárodného menového fondu. E, e, sú tu útoky voči strategickým aktérom, zhoršuje to chudobu, podkopáva to rast ako aj vytváranie nových pracovných miest, ktoré boli spomenuté radou ministrov. Krajina stráca svoje zdroje, je akýmsi otrokom a teraz uvidíme, eh, aký koniec to bude mať. Eh, tí, ktorí žiadajú nové politiky, tak v Európe ako aj v Portugalsku sú stále eh, početnejšie, početnejšie. A teraz má slovo pán Žobro. Pani na predseda. Osemnásteho novembra som položil jednu otázku Európskej komisii o Eh, zmluve akta išlo o otázku, ktorá bola veľmi dôležitá, ktorá zdôroz, eh, eh, vyvolala emócie viacerých krajín, vrátane mojej krajiny Polska. Ja som vtedy žiadal, či táto zmluva akta bola a je v súlade s ustanoveniami, správnymi ustanoveniami a normami EÚ a obdržal som 5. januára odpoveď zo strany komisára Degurta v mene komisie a v jeho odpovedi tvrdí, že v celku je to v súlade s európskou legislatívou a takisto je to v súlade aj s princípom práva EÚ a takisto s základnou chartou EÚ. Ale 24. novembra tu bol rozsudok zo strany Európskeho súdneho dvoru, ktorý na moje veľké prekvapenie povedal opak. A niektoré aspekty akty sú a idú proti ľudským právam a právam, ktoré sú garantované EÚ, takže je treba vyjasniť túto situáciu. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi Hartongovi. Nie je tu pritom also not. And just now Mr. Sikierski. Ani pán Binev tu nie je, no a slovo teda dostáva pán Sikierski. Rok 2012 je rokom bohatý na viaceré udalosti v rámci EÚ. Máme tu e, podpis e, rozpočtového paktu balíčku, ktorý je veľmi očakávaný ako nástroj proti e, hospodárskej kríze, aby boli spustené všetky aktivity pre eh, viacročný finančný rámec 2014-2020. Eh, Takisto tu máme reformu eh, SPP spoločnej poľnohospodárskej politiky. Veľa politik, ktoré by mali byť spustené v rámci vzťahov s tretimi krajinami a ďalšie prvky, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy je potrebné zabezpečiť napríklad e, potravinovú bezpečnosť, e, dostatok potravín a takisto aj poskytnúť e, polnohospodárom dostatočné záruky, pretože otázka potravín a potravinovej sebezpečnosti sa stala dôležitou v rámci EÚ. SPP nás učí veľa vecí a bude sa konať konferencia, takisto aj mediálna kampať ohľadom SPP a to nám umožní podporiť a šíriť myšlienky v rámci SPP do, a takisto je poritovanie do viazačného finančného rámca. Ďakujem pekne, teraz odozdávam slovo pani Flašikovej. Nie je tu. No, slovo dostane pán Cortez Lastra. Ďakujem pekne. Uh nadnárodná spoločnosť TK povedala, že zruší stovky e, pravocne pracovných miest v Kantambere, v Santandere, v celej oblasti Kantabria. <laughs> A toto všetko sa pripravovalo posledné mesiace. Toto všetko sa bude týkať 400 eh, eh, zamestnaneckých miest, ktoré sa nachádzajú v regióne. a nemá vôbec dostatočné ekonomické dôvody na to, aby prijalo takéto rozhodnutie. Za tým je len obyčajná dezlokalizácia mimo eh, územia EÚ, preto chcem požiadať Európsku komisiu, aby žiadala od Kantabrie oveľa väčší záväzok a teda väčšie akcie v prospech takýchto pracovníkov, pretože môže to spôsobiť sociálny konflikt, aby preskúmala všetky možnosti na európskej úrovni, ako by mohla eh, eh, byť použitý eh, fond na, na globalizačný fond, tak v Kantabrii, ktorá sa zaviazila, aby tie spoločnosti, ktoré sa nachádzajú na jej území, bude podporovať a aby zabezpečila práve práva takýmto pracovníkom, tak aby toto dodržala. Práve taká je súčasťou tohto spomenutého oceku. No a slovo teraz zostáva pani Harkin. Ďakujem, predseda. V Írsku počúvame, že treba dodržiavať pravidla nové fiskálnej dohody, že to eliminuje rizika budúcej finančnej krízy a tiež to zastaví súčasnú od roku 2008 do roku 2008, 2002-2008. Írsko nieraz neporušilo pak rastov stability ako mm, na rozdiel od iných, takže dodržiavanie pravidel nie vždy prináša výsledky. V roku 2007 sme mali, mali pomer Mali sme 30-percentný mm, mm, štátne zadlženie v pomere k HDP 2013 eh, a to prekročí hranicu 100%. Eh, Nuž. Prežili sme práve 4 roky úsporných opatrení a naše zadlženie, ktoré sú prepojené s bankami, je neudržateľné, ale aj napriek tomu počúvame, že, že to bez eh, záväzkov k eurobondom, základným záchranným fondom, nás nezachráni, no všem, nezachráni, ani to nedokáže. No a ESM hraničí už za vydieranie. To sú najtvrdšie slova, ktoré som dokedy musel použiť. Dúfam, že nikdy nebudem musieť opakovať. Európa môže pre seba aj pre Rísku urobiť oveľa viac a lepšie. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán Portáš. Ďakujem. Po nariadení Berlína tej, a technokratickej premiérky tejto krajiny voči Grécku prišli ďalšie kroky. Pani Merkel nevie, že to najhoršie, čo môžeme urobiť pre určitý ľud, ho ponížiť? Pán predseda, v Sovietskom zväze za Brežneva sa rozprával jeden, sa rozprával jeden vtip eh, v rámci revolúcie eh, stratil eh, Brežnev svoju lokomotívu a strana namiesto toho, aby požiadala o jej opravenie, tak požiadala cestujúcich, aby potlačili tento vlak. Ale lídry tejto krajiny v podstate robia niečo potrebné, podobné z, e, používajú podobný recept, pre, e, ktorý skončí neúspechom jedného dňa, to skončí jeden dňa, e, bude všetko dôležitejšie ako trhové otázky. Ďakujem. Pani Kolau. Ďalším rečníkom je pán Papa Nikolau. Ďakujem veľmi pekne. Už nemusím pripomínať, že nasledujúce dni budú rozhodujúce, alebo nasledujúce hodiny budú rozhodujúce pri hľadaní účinného riešenia dlhovej krízy v Grécku. Ja pripomínam, že v týchto ťažkých eh, okamihoch eh, musíme všetci vyvinúť maximálne úsilie na riešenie krízy a to platí tiež pre Európsku centrálnu banku. Musí konečne prijať opatrenia aby pomohla Grécku, treba prijať príslušné krátenie v prípade hm, dlhopisov, ktoré vlastní. No a ja nežiadam odpustenie dlhov. Ja žiadam len zrieknutie sa výnosu z cenných papierov, napríklad e, isté percento skupnej ceny. No a teraz, keď žiadajú splátku výške 100%, to je zisk, nie? No a ďalšia rečnička je pani Ayala Sender. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, eh, Španielsko v týchto eh, dňoch eh, tiež uzavrela jedna spoločnosť svoje dvere. 2000 ľudí bolo vyhodení s tým, že nemali žiadne informácie a neboli vôbec ani im vyplatené mzdy. Toto všetko je bežný postup Eh, obyvateľ, pardon, majiteľov eh, týchto spoločností. Toto bolo kritizované práve kvôli eh, neefektívnym dotáciám. Všetko bolo teraz je vinená Euró- je vinená Európska spoločnosť a chceme po- po- po- poprosiť Európsku komisiu, aby uh, sa snažilo práve na pomoc tejto situácii, takisto aby zabezpečilo vlastne bezpečnosť uh, let- cestujúcich v v e, lietadlách. Žiadame pani komisárka legislatívny návrh, nie len nejaké dobrovoľné postupy a potrebujeme to, aby sme ochraňovali našich e, leteckých cestujúcich a takisto aj spoločnosti, ktoré si e, toto zaslúžia. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán Busoj. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nože. 12. januára Mnohí Rumuni sa rozhodli výjsť do ulic a odtedy sú tam. Nemôžeme ignorovať ich volanie, pretože títo občania žijú v krajinách, kde eh, voľby sa neuskutočňujú len prospech eh, vládnej strany ľudia, ktorí chcú žiť v európskej krajine, eh, kde administratívna organizácia sa nemení podľa politických záujmov v krajine, kde zákony nie sú príjmané tým, že sa obchádza parlament, chcú e, žiť v krajine, kde sa nemenia zákony z dňa na deň a chcú žiť v krajine, kde e, sa nekráti 1% e, z, z platov občanov na to, aby sa rovnako sa zvýšila daň na služby a tovary. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel priťahnuť pozornosť k e, škrtom verejných výdavkov niektorých členských štátov EÚ. Konkrétne ide o Španielsko, e, takisto ako v niektorých autonómnych spoločenstvách, ktoré drasticky škrtajú verejné výdavky pre zdravotníctvo, pre e, školstvo a toto má škodlivé dopady tak na verejné zdravotníctvo, ako aj na školstvo. No, s tým, že sa začínajú privatizovať e, tieto e, inštitúcie, ako už e, to bolo dokázané na jednej malej nemocnici v Katalánsku, kde teraz sa snažia uzavrieť svoju pohotovosť, čo je strašným činom pre obyvateľov, pretože Mm, počas eh, eh, nasledujúcich eh, troch mesiacoch chcú uzavrieť ďalšiu nemocnicu v blízkosti si. Toto všetko znamená to, že ľudia sa snažia mobilizovať, pretože chcú brániť to svoje. Sú to kvalitné služby, verejné služby v oblasti zdravotníctva a školstva, ktoré chcú zachovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Mikulesku. Ďakujem, predseda. Ja som bol skutočne šokovaný, keď som si ráno prečítal eh, xenofobický komiks, eh, ktorý urobil eh, francúzsky politik, politička, ktorá momentálne sa uchádza o politické posty. No, nebudem to opakovať teraz, ale hovorila sa tam, že uvedom, dávajte si pozor na rumunského Mikuláša, môže vojsť do vášho vášho domu a ukradnúť a zobrať vám televízor. Skutočne je to veľmi oso- osočujúce. Francúzsky národný fond a jeho vedenie odsúdilo tento signál a rovnako čakám od zvyšku strany. Ďakujem pekne. Ďalšou je pani Kretu. Politická situácia v Rumunsku je pravdepodobne taká, že základné princípy právneho štátu sú ignorované. V posledných rokoch sa to bolo zle, ale sa to ešte zhoršilo. Viedlo to k tomu, že ľudia protestujú v uliciach. Súčasná vláda bola, je teda zlou vládou, ignoruje občanov, ich slobody, spôsobila veľké sociálne zaťaženie, ignoruje parlament a jednoducho vznikli tu nové strany v parlamente, ktoré nikto tam nezvolil. A ako dôsledku toho sa opozícia rozhodla, že jednoducho sa nechce zapájať do rozpráv v rumúnskom parlamente, lebo jednotlivé slobody e, občanov nie sú garantované. Pevne verím, že Rumúnsko sa bude správať civilizovanie budúcnosti. Ďakujem pekne a teraz pani Ojuland. Ďakujem pekne. Pán predseda, Európsky parlament bol obeťou kybernetického útoku Anonymous minulý týždeň, a to preto, lebo sa podpísala akta s Japonskom ja som dostala mnohé informácie občanov EÚ, ale aj z mimo EÚ, ktorí si robia obavy o ich duševné vlastníctvo. Myslím si, je trošku bizarné, že Európska únia 22 členských štátov podpísala akta predtým, ako by sa zaoberala e, za, znepokojením občanov primeraným spôsobom. Preto ja apelujem na komisiu a členské štáty, aby zvýšili úsilie, aby vysvetľovali občanom akta aby si zabezpečili ich súhlas predtým, ako to ratifikujú. To znamená, že dôležité zabezpečiť to, že akta nebude porušovať základné práva na slobodu prejavu a na ochranu súkromia. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pán Šulgor. Magyarország új alaptörvénye kapcsán több bírálat is elhangzott sajtó. Ďakujem pekne. Čo sa týka novej maďarskej ústavy. Bola tu kritika z viacerých strán, tak zo strany tlače, ako aj z tejto inštitúcie. Boli tu rozličné e, kritiky, ktoré sa zamerovali na vládu. Musím si uvedomiť, že mnohí kritici si neuvedomujú, ako funguje každodenný život v Maďarsku. Ako zástupca maďarskej menšiny v Rumúnsku sledujem samozrejme vnútornú politiku, tak rumúnska, maďarská, slovenská ako aj srbská. Milé kolegyne, kolegovia, ak si robíte starosti o situáciu menšín, tak by som chcel poukázať na to, že na Slovensku ešte stále platí zákon o štátnom jazyku, ako aj tá skutočnosť, že jednoducho sú ľudia na Slovensku, ktorým bol dobré odobraté slovenské občianstvo, aj keď to poruší slovenskú ústavu. Chcel by som vás upozorniť na situáciu v Rumunsku, kde je zákon, školský zákon, pričom jeho ustanovenia sa porušujú. Ten zákon umožňuje, aby národnostné menšiny mohli zakladať univerzity. Takže keď eh, chcete niečo kritizovať, musíte si uvedomiť, že eh, netreba sa sústrediť iba na činnosť jednej vlády. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Diaz de Mera Garcia. Is not here. Očividne tu nie je čo by teda znamenalo, že teraz bude mať slovo pani Bašesku. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na tragickú udalosť, ktorú si Brusel nevšimol. Udialo sa to 1. januára v Transnistersku a išlo tam o jedného občana, ktorý mal 18 rokov a bol zavraždený e, na hraničnom prechode zo strany e, ruského pohraničníka. Toto šokovalo celú našu spoločnosť a e, viedlo k určitému znepokojeniu. Táto tra- tragédia upozorňuje na to, že my vlastne v Európe máme zmrazený konflikt, ktorý nie je vyriešený a ktorý znemožňuje približovanie medzi Moldavskom a Európskou úniou. Čo sa týka Transnisterska, tak tí, ktorí hovoria po, po rumúnsky, ich práva sú obmedzovaní, ich e, ľudské práva sú porušované a dôležité je, aby sa mierová misia zmenila na civilnú misiu pod e, medzinárodným, e, medzinárodným spoločenstvom. Ďakujem pekne. A teraz pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Medzivládna dohoda, ktorú podpísal 25 členských štátov 30. januára, je záväzok, že bude prísnejšia fiskálna disciplína. My sme chceli kritizovať to, že e, sa tu nemyslel na nezamestnanosť mladých a že sa nedostatočne podporuje hospodársky rozvoj. Množstvo rumunských e, ľudí žije v chudobe a ich počet sa zvýšil na základe rozhodnutí vlády. Je to tá istá vláda, ktorá vykonala také veci, ako e, prijala napríklad zákon o zamestnanosti bez toho, že by konzultovala parlament. E, Rumúnsky občania sa rozhodli prejaviť svoje znepokojenie vyšli do ulic a tam sa požaduje zásadná vec. My chceme dôverať politikom a chceme obnoviť demokraciu. Rumúnsky občania, ako európsky občania, neočakávajú úsporné opatrenia, očakávajú to, že sa bude rešpektovať demokracia a že sa bude spoločnosť ďalej rozvíjať. Ďakujem pekne. A teraz pán Tökés. Elnök úr, előtt a parlament... Vážený pán predseda, pred dvomi rokmi plénum veľkou väčšinou prijalo uznesenie o zákaze kianidov v ťažobnom odvetví. Napriek tomu sa jednoducho nerešpektovala demokracia a jednoducho odvolávalo sa tu na národné kompetencie a tak Európska komisia ešte stále nie je schopná zakázať kianit v oblasti baníctva. V Rumunsku boli protesty a napriek tomu polovací proces e, ťažby e, ďalej pokračuje. Pri výročí kiendovej katastrofe 30. januára 2000, čo som bol ja jeden z pravodajcov pre tú tému, by som chcel poprosiť, aby predseda Európskeho parlamentu, pán Martin Schulz, mene Európskeho parlamentu sa obrátil na komisiu, Európsku komisiu, ako aj Rumúnsko, aby sa zasadzoval za túto vec, aby toto uznesenie konečne mohlo vstúpiť do platnosti. Ak by sa uskutočnil tento identický plán, tak by, ak by sa tento projekt zrealizoval, tak vznikla by katastrofa a bolo by to tak v Rumunsku, ako aj v Maďarsku. Ďakujem pekne, teraz pani Sarbu. Vă mulțumesc. În acest moment, la București, Ďakujem veľmi pekne. Nuž, v Bukurešti teraz sa teplota klesla na minus 20 stupňov Celzia, no a ľudia aj tak sú v uliciach a protestujú. Tak ako už dva týždne, rovnaká situácia je v iných mestách v Rumunsku. A títo ľudia hrozujú svoje vlastné zdravie, pretože už majú dosť ponižovania strany vedenia krajiny. Sú zúfali, pretože ich právo na život vo vlastnej krajine, dôstojný život je obmedzená a znevažujú ich národné orgány. Sú odhodlaní pokračovať v protestoch viac ako 90 Rumunov chcú, aby prezident a, prezident vláda odstúpili, ale prezident chce použiť nedemokratické spôsoby ako

just... Ďakujem pekne. No a teraz dostane slovo pán Tanašesku. Ďakujem, predseda. No včera sa uskutočnila verejná debata v EÚ o záväzných porušeniach demokracie a počas vlády Pasuku Bok. No a to vzbudilo obrovský záujem Rumunov, ako aj ďalších kolegov z rôznych členských krajín EÚ aj keď táto udalosť bola pod podujatie zorganizovalo SND a ALDE, skupina EPP tiež bola zastúpená počas rozpravy viacerými poslancami, ktorí zastupujú súčasnú vládnu stranu v Rumunsku. Ich jedinou snahou bolo snažiť sa a zabrániť dobrým, dobrému rozvoju diskusí a snažili sa narušiť debatu tým, že všetkých upozorňovali na triviálne a nezmyselné veci, ktoré vôbec nesúviseli s predmetom diskusí opätovne. Však Európsky parlament sa preukázal, že inštitúcia, ktorá netoleruje takéto správanie a účastníci opätovne potrestali takéto správanie. Chcel by som využiť túto pozornú príležitosť a poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie a chcel by som vám všetkým povedať, že Rumúni budú aj naďalej bojovať za demokratické a demokratické Rumunsko. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kelly. No už dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem hovoriť o námornej bezpečnosti. Je veľké tragédie súvisia s podobnými nehodami. No, pred dvoma týždňami pred prístavom stroskotala rybárska loď. Ja chcem vyjadriť vyjadriť sústrasť rodinám a pozostalým. A rovnako je tu tragédia talianskej lode. No a možno ten ceremoniál pozdrav ostrovu je zodpovedný za to. Ja by som chcel povedať, či by sme nemohli zaviesť iné postupy ako tieto, ktoré aby sme zabránili takýmto, takýmto takýmto aktivitám. No a rovnako, aká je optimálna veľkosť za oceánskej lode? Pred pár rokmi to bolo tisíc pasažierov, teraz je to 5000 pasažierov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a posledným rečníkom na dnes večer je pán Kursky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa rozhodol vyjadriť e, sa, pretože dnes tu hovoríme strašne veľa o zmluve akta. Obratili ste sa na mňa, pán predseda, hovorí rečník. My teda e, v súčasnosti sa nachádzame v rozhodujúcej fáze pri preskúmavaní textu akta na pôde parlamentu. Je tu určitý boj ohľadom detailov. To sa mi zdá byť absolútne logické. hneď to spôsobilo pár obetí, pretože napríklad aj ja som bol obeťou. Krátky film, ktorý bol uh, uvedený na internete, následne veľmi rýchlo skopírovaný. Ja v každom prípade som ale proti takejto zmluve akta, pretože nie je správne ani spravodlivé to schváliť, pretože môže to predstavovať eh, hrozbu a môže to vytvoriť veľký tlak na internet. Mno, veľa polských eh, miest bojuje momentálne proti tej zmluve. Akta 8 uh, eh, úradníkov CRS bolo prehľadaných k uh, ak takto bude e, prichádzať k prehľadovaniu ľudí kvôli e, tejto e, zmluve, tak myslím si, že by sme mali bojovať proti akte. Ďakujem pekne. No, pane, nesedíte na správnych miestach, no a niekto z vás nie je zaregistrovaný, ale ja predsedám poprvýkrát a preto dostanete slovo. Máte jednu minútu, nech sa páči. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι έννοιες και λέξεις δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα Ďakujem pekne. Ja mám názor, že demokracia a ľudské práva sú veľmi ťažko skúšané. Používame ich tak často, ako ich porušujeme na no trojka v Grécku a chce, aby na poskytnutie úverov prijať osobitné opatrenia pr- proti spoločnostiam treba prepustiť 100 tisíc úradníkov, no a znížiť výdaje a mzdy v štátnom sektore. Tým sa porušujú kolektívne zmluvy a to je skutočne porušenie proti charte základných práv a charte ľudských práv a porušuje to právo na prácu a ochranu zamestnancov. To sú tiež základné ľudské práva, pán predseda. narúša sa tu sociálna štruktúra Grécka, spoločenská štruktúra Grécka. No ja vás uistujem, že keď sa táto dohoda príjme, bude to úrážka Grékov. Nemôžeme si to už pozerať vzájomne sebe do, oči, do očí. Dobre, dámy páni, ďakujem za vystúpenia. Ďakujem pani komisárke za to, že tu s nami takto dlho vydržala. Chcel by som poďakovať všetkým tlmočníkom ktorí tu boli, dlhšie ako sme predpokladali. No